Hello, good afternoon. Pekné popoludnie prajem vám všetkým. Domnívam sa, že môžeme začať. Schválime program. Ak nemáme námietky, považujem program za schválený. Máme niekoľko oznámení predsedu, predsedničky. Jednak e, zloženie výboru je kon podľa e, pravidla 209 rokovacieho poriadku v pléne minulý týždeň sa urobili viacero znamenia, pokiaľ ide o menovité zloženie výboru, vratenie výboru EKON. Po týchto znameniach zoberte prosím na vedomie, že máme stále e, jedno vakantné miesto v našom výbore, ktoré ešte nevyplňala skupina Renew podľa e, pravidla 209 s e, vakantnými neobsadenými miestami nie sú spojené žiadne hlasovacie práva. Rozhodnutie o e, vymenovaní e, členov výboru nadobudá účinnosť e, v deň, keď sa to oznáme v plene. Preto minimálne do ďalšej plenárke v marci 2020 nebude žiadna zmena v zložení výboru. Schôdza koordinátorov z 22. januára tohto roku. Prvé rozhodnutie sa týka mm, implementačných e, správ a správ z vlastnej iniciatívy. Následovné názvy e, e, správ boli schválené a príslušné menovania sa tiež urobili. Okay, we are allocated. Boli pridelené skupinám. Prvé, zabezpečenie e, investičného plánu e, Udržateľná Európa podľa pravidla 58 výbor pre rozpočet SAD. Ďalší e, vývin kapitálového trhu, vrátanie prístupu k financiám, najmä pre malé a stredné podniky. To dostáva EPP. Tretia správa posúdenia makroekonomického legislatívneho rámca aby sme lepšie ovplyvňovali reálny sektor hospodárstva, zvyšovali transparentnosť rozhodovania. Dostava SAD, štvrtý bod, posilnenie e, medzinárodnej úlohy eura, EPP, piata správa, digitálne financie, nové rizika v súvislosti s kryptoaktívami, regulačné a e, výzvy a výzvy v oblasti dohľadu. Je to legislatívna iniciatívna správa Renew, implementácia požiadavek Európskej únie pre výmenu e, um, daňovými informáciami pokrok, ponaučenia a prekážky dostávajú zelený. Ďalšie oznámenie, ďalšie nominácie, stanovisko ohľadom rozpočtu e, pre rok 2021 SAD, iniciatívna správa Výbor Ample, E, starnutie starého kontinentu e, nie je to spojené s žiadnym stanoviskom. A ďalšie oznámenie. Týka sa to e, hospodárskeho riadenia. Posilnenie spolupráce s euroskupinou. Koordinátori schválili list predsedovi euroskupiny, pokiaľ ide o spoluprácu medzi ekonom a predsedom euroskupiny. Rozhodlo sa, že pozveme predsedu ESGAB, pre výmenu názorov e, na ďalšiu schôdzu EKON potom, ako sa schváli výročná správa. V súvislosti s Rostatom sa dohodlo, že mm, pozveme e, generálneho rediteľa Eurostatu mm, na dialog. V pozvaní požiadame zhrnúť pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť pri realizácii Európskeho statistického programu misie EKON v roku 2020 návšteva ECB, e, to sa dohodlo a návšteva sa konala minulý týždeň. E, misia e, do Berlínu, koordinátori sa rozhodli, že nie vycestujú do Berlínu, vzhľadom, že je tu podmienka predsedníctva v súvislosti s odporúčaním COP, ktorým sa schválila táto misia. Odporúčanie spočíva v tom, že netreba plánovať nejaké stretnutie s e, nadchádzajúcim, predsedníctvom rady. Táto misia sa nepovažovala za užitočnú a bola zrušená. E, pokiaľ ide o pravidla DHONT, pri pridelovaní misií sa rozhodla, že po uplatnení tohto pravidla sa o tom bude rozhodovať e, na schôdze koordinátorov. Stred kompetencií výborov pokiaľ ide o požiadavku INTA eh, ohľadom správy mechanizmu úpravy eh, obchodovania s eh, misiemi, MP bude gešným výborom a výbor INTA a ECON budú asociované výbory. Pokiaľ ide program expertízy pre výbor ECON, koordinátori sa dohodli, že to bude dodatočným bodom programu, v súvislosti s fiskálnymi plánmi vo vzťahu k eh, ekologickému hospodárstvu. Eh, návrhy e GAV vo vzťahu k vonkajšej expertíze. Dva materiály eh, boli vyžadené do maja 2020. Mm, Pokiaľ ide o posúdenie delegovaných aktov implementačných opatrení, tri témy, ktoré sa bol, identifikovali, boli AMLD, CRR a IFRS. E, e, prioritou bude e, spolupráca s Libe v boji proti preperaniu špinavých peniazí. Zvážala sa možnosť vypočenia EIB, to sa schválilo, a pokiaľ ide Európsky dvor auditorov, koordinátori Poprosili sme koordinátorov, aby predkladali svoje návrhy ohľadom e, témy pracovného programu ECA, ako aj správ, ktoré by sa mohli predložiť e, nášmu výboru e, jednou z pracovných skupín. To sa má predkladať do piatka 24. januára Brexit. Koordinátori sa dohodli na stanovisko o spoločnej správe AFET INTA, to dostane SAD usmernenia, pokiaľ ide účasti na technických schôdzach. Mm, koordinátori opätovne potvrdili aktuálne usmernenie a posledné oznámenie sa týka trialógov, ktoré prebiehajú v súčasnosti. Máme v súčasnosti trialóg, e, e, uznesenie CCP Rikorium. E, druhý trialóg sa konal 11. februára v Štrasburgu schválil sa zoznam politických e, m, problémov a poskytol sa technický mandát. Podrobne sa prebrali e, m, druhú e, e, e vrstvu e, vo vzťahu k e, Initial e, Margin haircutting. To pomohlo e, trom inštitúciám lepšie sa zorientovať vo svojich stanoviskách. Parlament viedril svoje znepokojenie, pokiaľ ide o postoj rady, ktorý by mohol podkopať ochranu e, daňových, e, e, peniazy daňových poplatníkov a mm, stimulov na účasť v procese získania prostriedkov. Parlament vyzval komisiu, aby urobila kvantitatívnu analýzu všetkých týchto záležitostí, aby vedela lepšie vyhodnotiť rozsah a dôsledky využívania rôznych nástrojov. Ďalší trilog by sa mal konať 17. marca. A teraz Teraz začneme diskusiu správe ohľadom e, Európskej semestra koordináciou e, hospodárskej politiky a odozdávam slovo spravodajkyne kolegyni Laluc. Ďakujem pekne, pani predsednička, milí kolegovia, budem hovoriť po francúzsky. Nebudem vám pripomínať prepojenie medzi klimatickými problémami a našim hospodárskym systémom. Myslím, že toto už veci úplne jasne pomenovali a poukázali na to, že náš spôsob rozvoja a našim spô- náš spôsob hospodárenia za tieto posledné roky ohrozuje naše prežitie na, zeme, na Zemi. To znamená nie prežitie planety, ale naše prežitie. Európska komisia sa z tohto dôvodu rozhodla preorientovať európsky semester. Povedala, že treba preorientovať hospodárske politiky, aby podporovali toto úsilie boja proti klimatickým zmenám. To znamená to, aby sme dokázali zabezpečiť naše prežitie na Zemi prostredníctvom pre komisiu základného projektu, ktorý sa volá Green Deal, teda ekologický dohovor, a ktorého cieľom je práve ochrániť všetkých Európanov a Európanky, ale taktiež zvyšok planéty tým, že sa budeme účastniť boja proti klimatickým zmenám. Z tohto dôvodu, že došlo k reorientácii európskeho semestra, som eh, vypracovala toto, eh, túto správu. Eh, túto správu sme predložili diskusii. Na, tá diskusia bola naozaj veľmi živá. Snažili sme sa vypočuť si všetky obavy týkajúce sa nášho smerovania a snažili sme sa aj zapracovať a reštrukturovať tú správu tak, aby sme zapracovali čo najviac požiadaviek z jednej či druhej strany. Táto správa, ktorú teraz tu eh, máme, eh, to nie je správa, ktorá by bola veľmi ekologická. Je to v podstate v línii alebo v súlade s tým, čo nám navrhuje Európska komisia. Avšak zdá sa, že aspoň na teraz e, nemá podporu všetkých politických skupín. Zdá sa, že je tu aspoň jedna skupina, ktorá nemá chuť e, brať do úvahy túto výzvu, ktorou sú klimatické zmeny a majú na to právo, pretože úplne nepodporujú predsedničku Európskej komisie. A potom je tu ešte ďalšia skupina, podľa ktorej výbor, ktorý bude eh, diskutovať o, tomto správe, eh, o tejto správe, pardon, bude mať iný názor, než ten, ktorý sa v správe prezentuje. Ide teda o to, že budú žiadať eh, o to, aby sme zistili, či Európsky parlament, ktorý vždy tlačil na Európsku komisiu, aby bola ambicioznejšia a robila pokroky, tak či Európsky parlament bude tentokrát robiť opak. To znamená, navrhneme nakoniec menej toho, menej tých krokov, než tie, ktoré sa navrhujú v oznámení komisie komisie. A než e, vo vzťahu k tým opatreniam, ktoré oznámila predsednička komisie, keď sa ujímala funkcie, a taktiež vo vzťahu k tomu, čo máme v európskom semestri, o ktorom sa hlasovalo už e, predtým, kde spravodajcom bol e, sociálny demokrat. Takže takýto je aktuálny stav veci. Pred približne 5 minútami sme dostali také alternatívne kompromisné návrhy zo strany Renew, EKR a EPP. My si ich teda budeme musieť ešte bližšie pozrieť, ale dúfame, že parlament nebude e, ťahať komisiu ku dnu tentokrát. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz slovo majú tie spravodajcovia Eniko Döri. Ďakujem, pani predsednička. E, e, e, venujeme sa tejto správe už niekoľko týždňov. Znamená to veľa práce, robíme maximum, aby sme dospeli k dobrým kompromisom. A mus, musím povedať, že to sa nám zatiaľ nepodarilo. Snažíme sa dosiahnuť pokrok, zohľadniť viaceré požiadavky, ale žiaľ, nevidím e, v najnovšom znení kompromisných pozmeňujúcich návrhov e, značný pokrok. Mám výhrady aj k obsahu, aj k samotnej metodológii. Najprv k obsahu. Uvádzate, že treba zmeniť orientáciu európskeho semestra, že to si praje Európska komisia, ale v skutočnosti vaše pozmenujúce návrhy, ale celkový smer e, kompromisných návrhov znamená úplné, e, e, úplnú zmenu dôrazu európskeho semestra. Zatiaľ, čo naše stanovisko bolo jednoznačné, chceli sme to zachovať ako nástroj účinnej hospodárskej koordinácii. Nie sme proti tomu, aby sa zapracovali určité veci a nie sme proti nejakej reorientácie smerom k e, e, väčšej ekologizácii. Dohodli sme sa, že Európska ekologická dohoda sa musí zapracovať, treba na ňu sa odvalovať, ale sme proti tomu, aby e, táto zelená dohoda sa vyskytovala v každej tom jednom článku alebo bode uznesenie Chceme to zefektívniť. E, predložili sme svoje návrhy. Žiaľ, nesúhlasili ste s nimi a chcete zmeniť um, orientáciu. Okrem toho, e, v správe chceme zapracovať veci, o ktorých sa nediskutovala e, v parlamente. Napríklad otázka minimálnych, e, minimálnej mzdy alebo e, programov pre nezamestnaných. Ale pokiaľ by sme toto všetko zapracovali do hlavného dôrazu Európskeho semestru, no s tým ne, nemôžeme súhlasiť. Takže veľmi stručne, pokiaľ ide o obsah nie je to vianočný stromček, e, nesmeme tam e, zavesiť všetko, čo existuje, či už vo forme ekologickej dohody alebo čohokoľvek, keď sa odvolávame na nejaké prejavy. Ak chceme mať zodpovedný parlament, a ja e, myslím si, že Európsky parlament musí byť zodpovedný, potom nesmieme stratiť zo zreteľa pôvodný smer semestra, musíme zabezpečiť náležité financovania, ale aj vyvaženosť Hovoríte, že je tu určitá nevyžnosť zo strany e, prebytku. Ale tu sa hovorí aj o možnosti schodku, čo tiež je určitý problém. A teraz k samotnej metodológii. Vždy sme mali e, e, počas uplynulých týždňov výhrady voči tomu, že kompromisné návrhy sa dostávali veľmi neskoro po poslednej schôdzi tieňových spravodajcov. e, Dostali sme slub, že najneskôr do piatku dostaneme e, e, návrh kompromisných návrhov a e, dnes sme to dostali o 15, 15 tesne pred schôdzou. Takže na základe skúseností z predchádzajúceho týždňa e, bez toho by ste do piatka predložili vaše kompromisné návrhy. Mm, nuž, nemôžeme teraz e, hovoriť o najnovšom e, znení kompromisných návrhov, ktoré sme odovzdali pred niekoľkými minútami. Chcela by som e, vyzvať vás a všetky ľavicové politické skupiny, aby ste sa zamyslili. Treba si uvedomiť, že naše e, nové návrhy zahrňajú viacere z vašich pôvodných mm, návrhov a že sa nám podarí vás presvedčiť a budeme mať náležité uznesenie, e, efektívne uznesenie o európskom semestri a teraz buď to e, e, e, budeme mať do piatka, alebo ne, nebudeme mať do piatka a prípadne sa nedokážeme viedriť včas. Dúfam, že sa nám podarí sa dopracovať do primeraného zodpovedného kompromisu a že aj zohľadnete naše najnovšie kompromisné návrhy. Ďakujem veľmi pekne aj teraz v mene Ereniu Engin Eroglu. Ja, <clears throat> sehr geehrte Frau Vorsitzende, vorab möchte ich... Pani predsednička, chcem sa všetkým spravodajcom, asistentom, žiadateľom, ako aj pani Laluk srdečne poďakovať za dobrú spoluprácu minimálne na ľudskej úrovni aj keď jednoznačne v politickej, obsahovej, eh, v obsahovom nasmerovaní správy sú rozdiely. Ako už eh, na zasadnutí tieňových spravodajcov aj, na, aj pri hodnotení správy, ako už bolo popísané, tak východisková správa, ktorú sme dostali, rozhodne nie je vyvážená. To eh, sa jednoducho nedá poprieť, je to bohužiaľ správa, nie Európskeho parlamentu, by som povedal, ale e, volebnej, predvolebnej kampane a e, predvolebná kampaň sa skončila. Ide o to, ako e, teraz rozumne, spoločne budeme robiť európsku politiku a nie robiť 50 mesiacov volebnú kampaň v každej správe Európskeho parlamentu. Tak preto by ma tešilo, keby boli tradičné pracovné úlohy, aby sme ich teda vykonávali, aby sme občanom ukázali, že náš mandát e, berieme vážne. E, keďže to nie je vyvážené, tak sme jednotne ako e, Renew spoločne s EPP predložili pozmeňovacie návrhy a dúfame, že teda tento kompromisný návrh z EPP a Renew no a to je pre mňa veľmi dôležité, teda zahrania pozície, ktoré nie sú mojou politickou líniou, nie sú súčasťou môjho vedeckého pochopenia, tak povediac, ako eh, ekonomická a eh, menová politika má fungovať. Ale akceptujeme, že parlament jednoducho nepozostáva len z Renew a EPP, ale aj z iných poslancov. No a samozrejme, tento kompromis, tieto kompromisné návrhy, ktoré sme predložili, eh, teda Rozumne sú tam zapracované aj pohľady vašej politickej skupiny alebo ich politickej skupiny. Potom udržateľná politika, to musí byť jadro toho e, e dílu, to musí byť e, dobre financované, lebo ak dojde ku kríze, tak prvé, čo trpí, je vždy naša planeta a ľudia, ktorí obývajú. A z toho dôvodu nie je možné, aby sme tak povediac z akcionistických dôvodov e, robili politiku, e, ktoré by, ktoré by mohla viesť ku kríze No a potom e, teda dôjde k tomuto scenáru. Takže toto sme urobili v našich kompromisných návrhoch, e, tie ste dostali a chcel by som e, vyzvať kolegov z SD a od zelených, aby si preštudovali tieto kompromisné návrhy, aby teda preskúmali, či toto je prípadná línia spoločnej spolupráce, podľa mňa je. Tešilo by ma, keby to fungovalo v budúcnosti inak, že by E, sa vytvorili tieto fronty, tak povediať. No na záver, a toto chcem povedať, prísť do výboru a povedať, že komisia by chcela, e, no už e, poviem to na rovinu, žijeme v politickom systéme rozdelenia moci a je fajn, že komisia má určité predstavy, z časti zdieľam, ale ja som priamo zvolený poslanec, mám teda e, úlohu presadzovať vôľu občana, a nie vôľu komisie. A to chcem povedať na záver, e, teda, že nemáme už e, predvoľbnú kampaň, takže pracujeme e, v zmysle vedy a predsadzujeme takto vôľu občana a potom v najbližších 50 mesiacov nájdeme spoločnú líniu. Ďakujem pekne. Thank you. Veľmi pekne ďakujem. Aj parlament napokon e, odsúhlasil program komisie. No, nevadí. E, ďalší rečník, tenevý spravodajca Gunnar Beck, ID. We have no observations. Nemáme žiadne pripomienky. Dúfam, že mm, osvietenia nám padne do lona ako prezretý mm, plod. Filip Lambert, zelený. Pekné popoludne všetkým, budem hovoriť po anglicky. za normálnych okolností mm, mm, správy o semestri nestojí ani mm, papiera, na ktorom sa vytlačia. E, nikto e, e, mimo tejto miestnosti nemá to záujem, dokonca ani členovia nášho výboru. A semester prebieha autonómne, bez toho, by zohľadňoval stanovisko parlamentu. A preto v minulosti som hovoril, že nie je tu žiadne nebezpečenstvo, ak pripravíme hlúpu správu, môžeme napokon e, využiť um, experimentálne umelú inteligenciu, aby sme pripravili túto správu. A to je tradičný postoj Renew, PP e, a všetkých ostatných politických skupín. Mohli by sme to zapracovať do určitého algoritmu, ktorý e, spíše správu. Môžeme sa predsa len pokúsiť urobiť niečo s touto správou, pretože je to napokon E, osobitná doba, e, dochádza k e, reorientácii pôvodnej politiky Európskej komisie a možno, že tentokrát by to stalo za to, aby parlament naznačil svoj súhlas, prípadne nesúhlas s politikou komisie. A teraz k podstate veci. Považujete, že hlavné hrozby našej spoločnosti spočívajú v skilbení E, e, environmentálnej a sociálnej časovanej bomby. Chcete sa riadiť svojou politikou mm, e, prihľadnutím na tieto hrozby? Alebo sa domnievate, že hlavná hrozba pre spoločnosť je nedostatok rozpočtovej disciplíny? Keď Winston Churchill v roku 1940 E, zohľadňoval e, rozpočtové parametre, potom by nešiel do vojny s Hitlerom, pretože z hospodárskeho hľadiska, nie, z rozpočtového hľadiska to nedávalo zmysel. Ale e, išlo o niečo dôležitejšie a domnievam sa, že my sme v obdobnej situácii. Nie, že by nám hrozil Hitler, ale spoločnosť je ohrozená. Musíme sa rozhodnúť, čím sa budeme riadiť v našej politike. A od to tu ide v našej rozprave. Chápem EKR, EPP, Renew, ktorí tvrdia, že by sme nemali sa vzdať predstave o tom, že semester by nám eh, mal pomôcť eh, dosiahnuť konvergáciu rozpočtovej a hospodárskej politiky. S tým súhlasím. Keď máme spoločnú menu a jednotný trh, nemáme federálny štát, Potrebujeme nástroje e, na takúto konvergenciu a semester je jedným z tých nástrojov, takže s tým súhlasím. Nemali by sme sa vzdať e, tejto predstavy. Avšak, ako e, hovorí kolega, prepojenie medzi hospodárskou politikou a hrozbami a s potenciálnymi riešeniami týchto hrozieb sú možné. Nemôžeme na jednej strane sa venovať semestru a ekologickej dohode ako niečomu Eh, oddelenému. A to sa má zosúľadiť. A od, to je podstata našej diskusie. Ako to chceme eh, zosúľadiť? A nie, eh, máme rovnaký názor. Som kresťan, mal by som veriť zázrakom, ale pre mňa by bol zázrak, keby hm, parlament odzrkadlil vôľu Európskej komisie Takže mňa vôbec e, neprekvapila podstata e, diskusie na schôdzi e, tieňových spravodajcov. Chápem, že sa predložili kompromisné návrhy, som pripravený ich zvážiť, ale musíme byť seriózni. Buď to bude základom pre diskusie, alebo nie. Ak nie, môžeme zajtra prevalcovať výbor EKON Nechcem mrhať časom, ale ak chceme mať e, vážnu diskusiu, musíme si na to nájsť čas. Takže som trocha, e, nie že prekvapený, ale sklamaný. Zdá sa, že tu e, e je nový Vánok v Berlejmonte. Vo viacerých výboroch e, to fúka, napríklad vo výbore Envy, ale e, nový Vánok sa podľa všetkého nedostáva do tejto miestnosti. To samozrejme potvrdzuje, že máme dobrú izoláciu, ale rád by som e, pocitil aj čerstvý vzduch. Som otvorený e, zvážiť nový kompromis, ak nám poskytnete na to čas, ak nie, nevadí. Môžete zabezpečiť pravicovú väčšinu vo výbore, som na to zvyknutý to už trvá niekoľko rokov, možno, že bude trvať aj naďalej, kým sa to nezmení. Ďakujem pekne. Jurzica, Eugen Jurzica, e CR. Ďakujem, pani predsednička. Mali sme niekoľko zaujímavých diskusí počas uplynulých e, schôdzi na schu- stretnutiach tenivých spravodajcov a našli sme rovnováhu e, bolo jasné od začiatku, že E, ak či a ako chceme odzrkadiť e, e- e- ekologickú dohodu. E- Semester je e, rámcom na koordináciu rozpočtovej a hospodárskej komitete. Domnievam sa, že takto má aj zostať. Napriek tomu to neznamená, že treba odignorovať e- ekologickú dohodu. Sčítané a počiarknuté, pokiaľ ekologické politiky a investície sa majú dostať do semestra, potom musíme e, s nimi spracovať podľa súčasných fiskálnych pravidel, e, tak ako to robím vo vzťahu k e, ostatným verejným výdavkom. Ak nie, potom by sme poškodili aj proces hospodárskeho riadenia, aj budúce ekologické investície. Ťažko e, dokážeme nájsť e, e, zdroje na náležité financovanie ekologickej dohody, ak verejné financie budú vyčlenené členskými štátmi. Namiesto pragmatického prístupu naši ľavicoví kolegovia vnímajú ekologickú dohodu ako príležitosť na oslabenie súčasných fiskálnych pravidel v zmysle paktu stability a rastu, a my zase chceme e, zmenšovať možnosti nenáležitého e, fiskálneho správania v eurozóne. Myslím si, že kolegovia z EPP sú konstruktívnejší. Považujem e, odkaz na daňovú konkurenciu za škodlivé. Viaceré časti správy považujem za problematické napríklad e, e, zaistenie podporovne zamestnanosti, e, integrácia e, e, SM do AKI. Toto všetko e, by znamenalo väčšie riziko a negatívne stimuly, ktoré by poškodili eurozónu keďže nemôžem e, súhlasiť s prístupom pani spravodajky, nebudem hlasovať e, proti väčšine e, kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, Jose Gusmao Gue. Ďakujem, pani predsednička. Takže ja som pracoval na tejto správe a patrím do skupiny, ktorá urobila najviac, eh, umožnila najviac eh, ústupkov alebo kompromisov, ale zároveň musím pripustiť, že teraz mám problém s tým, že niektoré politické skupiny neboli ochotné docieliť kompromisy a eh, teda e, iba skupina Renew urobila tieto úsilia a naozaj e, nám vyšla v ústretie. Je to aj politická skupina, ktorá presadila e, mnoho zmien, my to vieme. E, niektoré z týchto kompromisných pozmenovacích návrhov e, od Renew sa, týkal našich, sa týkali našich pozmeňovacích návrhov, ale dobre, ostatné politické skupiny tie by najradšie boli napísali same správu a to je, prechádza trošku nad rámec toho, čo považujem za obvykle. Samozrejme, každá skupina má um, vlastnú váhu, ale absolútna väčšina v tomto parlamente neexistuje. No a okrem toho ehm, som naozaj prekvapený, keď konštatujem, že pre niektoré skupiny formulácie, ktoré už E, tento Európsky parlament prijal, napríklad v súvislosti s problémom e, daňovej e, konkurencie a daňového dumpingu. Tieto formulácie už boli prijaté vo výbore ECON dosť výraznými väčšinami a tieto formulácie boli prijaté aj v Štrásburgu, ale zrazu už nemôžu byť obsiahnuté v tejto správe. To jednoducho neakceptovateľné ani pre pozmeňovacie návrhy bola tu predstava, že eh, eh, budú, robíme kroky späť v súvislosti s tým, čo sme v minulosti prijali. Ide tu o BEPS, ale ide, to o, ide tu aj o ten Green Deal, ktorý mám na mysli. A to je dôvod, prečo moja politická skupina sa nachádza v takejto špecifickej situácii, kedy musíme uvádzať citáty e, predsedničky komisie, ktoré sme nepodporili. Musíme podporiť text komisie, ktorý sme tiež nepodporili, ale jednoducho konštatujeme, že tento Green New Deal je naša politika rastu s tým prišla predsednička komisie a to bolo uvítané. E, stretla, stretla sa to s potleskom. E, všetky veľké politické skupiny to urobili e, na plenárnom zasadnutí, ale asi to slúžilo len propagande. Nemá to cieľ presadiť jeden z najdôležitejších nástrojov ekonomickej politiky a to je vec, kde Európsky parlament musí hrať dôležitú rolu. Čiže my teda tento návrh e, zamietame. Skrátka sme toho názoru, že New Green Deal všetky politické, by mal inšpirovať všetky politické aktivity a to znamená, že ten Green New Deal e, má byť vnímaný ako dodatok e, Green New Deal nenahrádza doterajšiu ekonomickú politiku a doterajšia ekonomická politika musí byť tiež financovaná a tu treba hovoriť aj o efektívnosti týchto programov. Z toho dôvodu sú tie formulácie v tomto texte príliš opatrné. V podstate sa tu len opakujú niektoré z záverov Európskeho fiskálneho výboru, ale nie všetky No a je to také dosť ne- nekompletné a postupuje sa tam veľmi opatrne. Ďakujem veľmi pekne. E, teraz mám e, catch the eye, Connor Fernandez. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, no, my sa nachádzame v e, diskusii e, o veľmi dôležitej správe, v tejto správe treba vnímať cieľ, aby e, diskusia o ekonomickej politike v Európskej únii bola štrukturovaná. A keď sa e, za niekoľko hodín nič nestane, tak tento výbor e, túto správu nebude môcť prijať. Momentálne jednoducho vidíme jasne, že Európsky parlament nemá stanovisko k prepracovaní, alebo nebude mať e, stanovisko k prepracovaní európskeho semestra. A tu si myslím, že by sme e, trošku mali ustúpiť dozadu a pouvažovať o tom, čo sa deje. Pretože teraz je dôležité, e, aby sme predsadili európsky semester. Teraz je dôležité, aby vlastná iniciatíva tohto európskeho semestra bola vnímaná všetkými politickými aktérmi. A teraz je okamih, kedy tam musíme do stratégie Európskej komisie zapracovať aj eh, ekologické úvahy, aby sa eh, prijala parička dohoda. Potom sa zistí, že parlament nemá stanovisko. Myslím si, že naozaj toto by sme mali ešte mm, eh, prehodnotiť. Ja som si pozrel kompromisné návrhy EPP a Renew a som naozaj trochu prekvapený, že tento súlad teda tento text socialistov, respektíve e, súlad SD, e, Renew a EPP, že mm, toto, e, táto dohoda zmeniť, teda zvoliť pani van der Leyen ako predsedničku, že toto, na toto sa zabudlo. Nemôžeme jednoducho zabudnúť na rozvojové ciele OSN, na no ciele udržateľného rozvoja Ehm, sú eh, rozsah úloh eh, komisára a eh, nevzťahujeme sa na rozvoj sociálneho piliera, ale tento sociálny pilier ehm, takto Európska komisia počas uplynulého legislatívneho obdobia prijala. Sme konštruktívna akcia, politická skupina, snažíme sa umožniť kompromisy, ale nie je priateľné, aby moja politická skupina akceptovala text, ktorý jednoducho je pod líniou kompromisov, ktoré sme e, prijali v júli počas uplynulého legislatívneho obdobia. Mám na mysli správu o Green Deal alebo mám na mysli ekologickú stratégiu Európskej únie. A môj kolega e, už povedal, že aj tu e, predsednička komisie sa vôbec nespomína. No to sa úplne zabudlo. Na druhej strane sa hovorí, že európsky semester nemôže byť cesta, aby sa e, e, zmiernila rozpočtová kontrola v členských štátoch a v Renew sa uvádza, že štátne príspevky musia byť prepracované, aby štáty nemali výdavky, ktoré e, budú mať tento rozpočtovo-politický priestor. Čiže nie je tu ochota urobiť prepracovanie ku ktorému by bola ochotná komisia, pokiaľ ide o e, pakt rastu a stability. Ani toto nie je v texte EPP a Renew, aj keď komisia e, za takéto niečo je. Čiže každá krajina môže urobiť, čo chce, aby podporila spoločnosti. Čo, čo je to za flexibilita? Flexibilita, ktorú požadujú EPP a Renew, absolútna flexibilita. Bola by to absolútna flexibilita, ale bez akékoľvek kontroly. Ja si myslím, že jednoducho by sme mali naozaj veľmi zásadne tento text prepracovať, úplne prepracovať. Parlament potrebuje stanovisko a jednoducho mali by sme eh, podporiť úsilia mojej kolegyne pani Laluc a naša eh, politická skupina eh, ukázala obrovskú ochotu ku kompromisom. E, chceli by sme e, sa poďakovať členom GUE a zelených, ktorí boli e, ochotní docieliť kompromis. Ešte máme niekoľko hodín čas sa dohodnúť, ale momentálne moja politická skupina nemôže prijať takýto text, ktorý nezodpoveda tomu, čo EPP a Renew prijali v predchádzajúcej správe. A je to ešte horšie ako to, čo bolo prislúbené predsedničke predsedničkou komisie, keď prijala funkciu. Nemôžeme prijať text, kde sa nehovorí o cieľoch OSN, kde sa nespomína sociálny pilier a kde ide len o flexibilitu pre tých najbohatších. To sa tu robí. Flexibilita pre najbohatších, ale nie pre tých, ktorí naozaj túto flexibilitu potrebujú. Dobre, máme ešte niekoľko hodín čas. Neviem, či ešte je možné um, dosiahnuť dohodu my sme k tomu boli ochotní, to ukázala naša pani spravodajkyňa, naozaj zašla ďaleko v kompromisných návrhoch, ale môžeme len dúfať, že EPP a Renew ešte toto prehodnotia, pretože parlament nemôže prijať text, ktorý naozaj vôbec nezodpovedá tomu, čo sme prijali v minulosti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz poprosím... E, prepačte, a máme ešte jednu žiadosť o Catch the Eye. Margarida Marquez. Ďakujem, pani predsedkynia. Aj ja by som nadviazala na to, čo práve povedal Jonas. A dôležité je, že Európsky, aby sa, Európsky parlament vyjadril k Európskemu semestru. Konštatujeme, že ďalšie inštitúcie, najmä Európska komisia, e, sú ochotné ku kompromisu prepracovať európsky semester. Preto táto diskusia je presne tá správna a prichádza v správnom okamihu. No a zrazu sa Európsky parlament stiahne z tejto diskusie, oslabuje stanovisko Európskeho parlamentu a nevyužíva uh, moc, ktorú má Európsky parlament. No a uh, takže ide o to, že výbor prijal stanovisko uh, európskom semestri. No a tu je niekoľko bodov, na ktoré chcem poukázať. Napríklad um, sa hovorí o návrhu komisie, ktorý je tu uvítaný, teda návrh, predložiť nový návrh. Potom sa odkazuje na význam um, cieľov udržateľného rozvoja eh, v správach o krajinách a zároveň eh, je tu eh, uvedený záväzok dodržať Parížskú dohodu. Podobne to vyzerá s európskym pilierom sociálnych práv a s európskym systémom e, poistenia v nezamestnanosti. Neviem presne, ako je to po portugalsky, rečnička sa ospravedlňuje. Takže také stanovisko rozpočtového výboru a tento text bol prijatý e, jasnou väčšinou. Prečo to hovorím? Preto, lebo si myslím, že Európsky parlament e, by sa do tejto diskusie mal zapojiť. Nesmieme e, Um, podkopávať eh, kompetencie tohto parlamentu a zároveň, Jonas to už povedal, je dôležité, aby tu európsky semester nebol podkopávaný. Európsky semester má význam, je to mechanizmus, ktorý máme, je to mechanizmus, aby bola preskúmaná zaangažovanosť členských štátov v týchto oblastiach. Preto je e, e, rozumné, aby takáto správa bola prijatá a tu by mali byť zahrnuté nové výzvy, tie už boli spomenuté, už ich e, v podstate vymenovala aj Európska komisia a na to pán Gušmau tiež poukázal. My samozrejme si nemyslíme, že je možné urobiť paralelný mechanizmus k systému sociálnych práv. A preto máme tento mechanizmus a musíme pracovať s týmto mechanizmom a nesmieme ho príliš oslabovať. Ďakujem pekne. Thank you very much. Now I have a... Ďakujem, teraz mám žiadosť od eh, Eniko Dury. Takže dovolte mi, aby som hovorila eh, po maďarsky. Nuž, eh, kto urobil koľko kompromisov, to je presne vidieť stačí prečítať zmeny, ktoré zaslali politické skupiny a strany. Nemali by sme tu nejak súťažiť, že kto urobil koľko centimetrov dozadu. Myslím si, že všetci z nás eh, boli ochotní ku kompromisom, všetci boli za kompromisy a všetci boli za pozmeňovacie návrhy, pretože sme chceli z tohto textu naozaj urobiť uznesenie, ktoré eh, by odzrkadlovalo európske stavy, teda eh, boli by tam spomenuté témy Green Deal, sociálna zodpovednosť by tam hrala rolu, e, význam sociálnych práv by bol spomenutý, ale myslím si, že by sme tam nemali vnášať témy, ktoré ešte sme nepreskúmali. Teda poprvé napríklad daňová politika takže tam bolo niečo v kompromisoch. Tieto pravidlá musia byť zmenené a malo by sa v daňovej politike prijať, mali by sa prijať rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou v daňovej politike. No a potom jedna vec, ktorá v texte ostala napriek našim ústupkom, no už ja si myslím, e, ide o golden rule, No a keby sme s tým súhlasili, tak by naši občania, ktorí sa zaujímajú o ekonomiku a čítajú noviny a mm, zodpovední politici, Svetová banka, Európska centrálna banka, keby ste si prečítali posúdenia týchto grémy, tak by si mysleli, že, eh, že sme eh, urobili chybu, lebo sa nám to nepáči v Európskej únii, ale čo ukazuje komisia, aký rast nás očakáva? Nuž, môžeme to pomaly nazvať aj nulový rast, teda stagnácia. Myslím si, že by sme mali um, ukázať zodpovednosť, preukázať zodpovednosť. To sa týka uh, ehm, vecí, kde sme sa nevedeli nikdy dohodnúť. Uh, teda ho, na jednej strane o tom diskutujeme, ale myslím, že by sme to nemali tieto veci považovať za realitu, pani predsednička. Ja som tu, zajtra sa hlasuje, samozrejme budem dneska pracovať aj dlhšie, som ochotná pracovať dlhšie. Vypracovali sme kompromis, zaslali sme zmeny, ktoré e, sú um, flexibilné pre kompromis, lebo by sme uvítali, keby Európsky parlament v súčasnej eh, ekonomickej situácii eh, zaujal jasné stanovisko o európskom semestri a k tomu vyzývame ľavicu ako partnera. Ďakujem. Thank you very much. Now I give the floor to the rapporteur. Dobre, teraz dávam slovo spravodajkyni pani Rorla Luc. Si, je ne vais pas... Ďakujem pekne, nebudem už opakovať to, čo povedal Jonas. Myslím, že to povedal dosť jasne najmä čo sa týka toho, že táto správa nie je správou nejakej politickej kampane, ale ide o to, aby sme nejakým spôsobom komentovali tú politiku, ktorú zvolila Európska komisia. Teraz, čo sa týka rokovaní. EPP požiadalo o to, aby si mohli prečítať e, túto správu, aby to bolo celé zefektívnené, celá táto naša správa. To sme aj urobili. EPP žiadali, aby všetky environmentálne otázky boli zo e, skupené do jedného kompromisu. To sme tiež urobili. EPP požiadalo o to, aby sme nezmieňovali v každom odseku ekologický dohovor. To sme tiež urobili. A takto by som mohla pokračovať naozaj ešte celé hodiny. My sme sa naozaj aj v otázkach e, fiškality, zdaňovania snažili hľadať čo najviac kompromisov. Opierali sme sa o texty, ktoré už boli odhlasované prostredníctvom väčšiny Európskym parlamentom, avšak nebolo to dostatočné. Vždy, keď sme sa snažili nájsť nejaké riešenie, kompromisné riešenie a vždy, keď sme urobili nejaké kroky smerom k tomuto riešeniu, nikdy to nebolo dosť. Teraz, čo sa tý týka tých e, lehôd. Ako som už povedala, až teraz, aj teraz máme ešte ďalšie nové návrhy, ešte stále tu máme nejaké nové kompromisy, ktoré sme prijali až do poslednej minúty. Stále tu máme ešte nové návrhy, aby sme naozaj zapracovali hľadiska všetkých ľudí a naozaj sme tu mali aj posledné zmeny na poslednú chvíľu. To je samozrejme právo všetkých politických skupín, ale dosť to narúša celkové rokovania. Taktiež e, sme sa ešte vo štvrtok rozhodli o tom, že budeme takto postupovať. Skontaktovali sme všetky zodpovedné osoby, aby sme prípadne prišli s nejakým novým návrhom a našli nejakú zhodu, ale nakoniec e, tieto naše výzvy išli do prázdna. Niekedy sme sa dozvedeli, že tie osoby už tu neboli, odišli, to je v poriadku, s tým nemáme žiadny problém, avšak e, my sme sa v podstate ocitli v situácii, kedy sme nevedeli a nemali možnosť pokračovať v ďalšej práci. My sme si teda preštudovali to, čo ste vy navrhli a naozaj e, e nemáme strach z rokovania. Kľudne môžeme rokovať až do poslednej chvíle. Myslím si, že to sme preukázali už predtým, keď sme naozaj súhlasili so všetkými požiadavkami, ktoré sa k nám dostali. Čo sa týka toho zvyšku, myslím, že už nie je čo dodať, pretože nás to povedal dosť jasne. To znamená, nemôžeme ísť e, čelom proti múru a teda proti tomu kompromisu, vďaka ktorému bola zvolená predsednička komisie. Ďakujem pekne. Thank you very much. Uh, I think... Ďakujeme pekne. Myslím, že týmto môžeme zasednutie uzavrieť. Nie? A nie. Iba táto diskusia sa uzatvára, ale máme tu ešte ďalší bod programu. Ospravedlňujem sa. Toto bola dosť intenzívna diskusia. Ďalším bodom nášho programu je preskúmanie delegovaných aktov a vykonávacích opatrení. V tomto kontexte teda budeme mať výmenu názorov, pokiaľ ide o e, delegované akty týkajúce sa trhového rizika e, v zmysle CRR a taktiež e, pokiaľ ide o pripravované delegované akty. Okay. so. Výborne. Čo sa týka preskúmania týchto delegovaných aktov, je to eh, 44. 64. sada, ktorú preskúmame, pokiaľ ide o delegované akty a vykonávacie opak, opatrenia. Pre nás ako výbor ekon je veľmi dôležité, aby sa efektívne uplatňovali naše právomoci kontroly, najmä pokiaľ ide o technické akty. Taktiež je veľmi dôležité, aby sme efektívne mohli pristupovať k takejto kontrole. V rámci nového mandátu chce výbor ekon naďalej pokračovať v konštruktívnom dialógu s komisiou a taktiež s európskym orgánom dohľadu. Dnes budeme pokračovať v diskusii týkajúcej sa CRD-CRR a budeme sa zameriavať na delegované akty týkajúce sa trhového rizika, ktoré prijala komisia 17. decembra. Tento akt je mimoriadne dôležitý, keďže nie len doplňa, ale taktiež mení znenie e, aktu CRR číslo 1. Taktiež je to prvý krok k tomu, aby sme zaviedli nové opatrenia na pokrytie trhových rizik. Potom tu máme ešte ďalšie pripravované regulačné technické normy, o ktorých e, sa tiež tu diskutuje. Najskôr RTS, pokiaľ ide o e, mapovanie e, transakcií s derivátmi. Tam na teraz EBA ukončila svoju prácu. Až potom po druhé ide o RTS týkajúce sa kritérií zadefinovania riadiacej zodpovednosti a funkcií kontroly Eh, na základe čo toho už bola spustená konzultácia s EBA. Ja teraz vítam Natalie Berže, ktorá je šéfkou oddelenia D1 a na DG FISMA a potom pána Larsa Overbio, ktorý je eh, riaditeľom eh, Risk-Based Metrics Unit EBA. Takže nech sa páči, teraz máte slovo každý najviac na 5 minút Navrhujem, aby sme si najskôr vypočuli komisiu, aby nadniesli tie hlavné body, pokiaľ ide o tie delegované akty týkajúce sa trhových rizík, nuž a potom budeme mať priestor na otázky a odpovede. Takže pani Berže, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rada by som začala tým, že pripomeniem, že Bazilejský výbor pre bankovú kontrolu prepracoval rámec, pokiaľ ide o trhové rizika v roku 2016. Vo všeobecnosti o tom hovoríme ako o, o o tzv. základných zmenách. Toto je samozrejme súčasťou opatrení prijatých po kríze. V rámci tohto preskúmania Bazilejský výbor ešte taktiež vypracoval aj revidovaný e, prístup k hodnoteniu trhových rizík. My navrhujeme zaviesť do európskeho práva normy pre, revidované normy pre trhové riziko. To sme urobili ešte v novembri 2016 v rámci prvého balíčku. Tam sme práve doplnili nariadenie CRR. Čo sa týka rokovaní o tomto nariadení, e, v tomto štádiu, kedy sme predložili návrh, už boli tie rokovania v dosť pokročilom stave a boli sfinalizované v roku 2019, v momente, kedy bazilejský dohovor prišiel s ďalšími významnými zmenami týchto noriem kontexte tejto situácie sa zákonodácovia rozhodli používať nový štandardizovaný prístup, ktorý sa nazýva alternatívny štandardizovaný prístup mm, v zmysle CRR2, pričom tieto kapitálové požiadavky sa budú vypočítavať mm, iba pre trhové účely a dáva sa mandát komisii, aby pristúpila k potrebným zmenám CRR, ktoré sú potrebné preto, aby sa dali implementovať tieto nové eh, pravidlá eh, z Bazileja, aj pokiaľ ide o CRR. Nuž a tieto zmeny sú predmetom delegovaných aktov, ktoré vám dnes prezentujeme. Takže ten dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli pozmeniť tieto prvky základného nariadenia je, e, sú tie, že v momente, kedy sme prišli s predchádzajúcim návrhom, sa finalizovala e, práca na tom predchádzajúcom balíčku. Takže Výsledkom tohto prispôsobenia a teda týchto delegovaných aktov je to, že E, teraz uplatňujeme tieto novinky, pokiaľ ide o podávanie správ a potom budeme pokračovať implementáciou e, e, takého celkového preskúmania, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky a tiež budeme e, potom neskôr pristúpať k tomu, že budeme tieto opatrenia príjmať. Nuž a dôsledkom tohoto celého je vypracovanie delegovaného aktu, na základe ktorého všetky členské štáty Európskej únie budú musieť tento delegovaný akt uplatňovať, čo sa týka podávania správ, pokiaľ nemajú výnimku zo špecifických požiadaviek na podávanie správ pre trhové rizika. Spolu zákonodarcovia sa dohodli na Prahu pre výnimku trojky, ktorý je dosť vysoký. Teda ide o uh, hodnotu nižšiu ako 500 miliónov eur v prípade v takom prípade, že bude táto suma prekročená, tak budú musieť e, banky prikročiť k podávaniu správ. Nuž a potom, tak ako to máme aj v medziinstitucionálnej dohode z 13. E, apríla 2016 o lepšej právnej regulácii, skonzultovali sme veci s expertmi z členských štátov, pokiaľ ide o delegované akty a taktiež sme uh, pre, vykonali konzultácie s Európskym parlamentom, zorganizovali sme zasadnutia, dokonca dve zasadnutia s expertnou skupinou. Prvé zasadnutie bolo ešte 13. júna a druhé 26. novembra aj s účasťou sekretariátu výboru EKON. Taktiež sme eh, viedli takú zacielenú verejnú konzultáciu, mali sme aj určité neformálne eh, konzultácie so zainteresovanými stranami, ktoré sa chceli s nami podeliť o svoje názory eh, v rámci prípravy týchto delegovaných aktov. A taktiež sme dostali 8 reakcií zo strany finančných inštitúcií a združení finančných inštitúcií. Keďže tento akt má naozaj značne technickú povahu, tak nie je prekvapivé, že sme nedostali odpovede od viacerých respondentov. Niektorí, ktorí ale reakcie zasilali, naozaj prišli aj s veľmi užitočnými návrhmi, dokonca navrhli určité úpravy alebo opravy, e, pokiaľ ide o ten prístup v delegovaných aktoch. No a niektorí taktiež navrhli lepšie zosúladenie delegovaných aktov s bazilejskými normami. Nuž a taktiež sme zapracovali takéto pripomienky do delegovaných aktov, pokiaľ tieto pripomienky alebo návrhy boli e, v rámci mandátu, ktorý sme mali. Toto by som rada zdôraznila, pretože sme dostali aj takú spätnú väzbu, e, v ktorej sa žiadalo o ďalšiu úpravu delegovaných aktov, avšak týmto požiadavkám sme vyhovieť nemohli, pretože to boli veci, ktoré už e, nebol pokryté, alebo ktoré už neboli pokryté našim mandátom od zákonodarcov, takže tieto pripomienky sme nemohli akceptovať. Taktiež sme eh, sa riadili pripomienkami od podskupiny EBAS pre trhové rizika. Čo sa týka podstaty, tie zmeny, ktoré e, prinášajú delegované akty vo vzťahu k CRR, majú za cieľ zlepšiť citlivosť na rizika e, v, v rámci toho alternatívneho štandardizovaného prístupu. Za týmto cieľom sa teda napríklad rieši e, riziko, pokiaľ ide o podniky kolektívneho investovania a taktiež o ďalšie možnosti obchodovania. Taktiež tu máme ošetrujeme aj všeobecné uh, úverové alebo úrokové sadzby, uh, výmenné kurzy a podobne. Toto sú všetko veci, ktoré sú potrebné, uh, ich implementácia je potrebná, aby sme boli v súlade s tým, čo v roku 2019 prijal výbor v Bazileji. Ako sa uh, rozhodlo na základe politickej dohody v C- pre CRR2, treba, aby tieto normy boli v zúlade s normami z Bazileja, aby sa zabezpečilo e, správne uplatňovanie požiadaviek na podávanie správ. Ako som už povedala v úvode, Pripravovaný legislatívny návrh eh, CRR3 bude mať za cieľ eh, zaviesť aj ten posledný súbor eh, štandardov z Bazileja do Európskej únie a taktiež sa pozrieme napríklad na AFTB a zapracovanie do práve tých požiadaviek kapitálovej rovnosti. Nož a potom ďalej Pozeráme sa aj na situáciu v ďalších jurisdikciách, pokiaľ ide o túto situáciu. Máme tu určité odporúčania zo strany Európskeho bankového orgánu, pokiaľ ide o uplatňovanie FETB a taktiež e, tu boli určité reakcie na naše výzvy z decembra 2019. Uvidíme teda v lete, aké, aký bude záver celej tejto práce, tohto úsilia. Budeme brať do úvahy to, čo sa nám dostane zo strany EBA a taktiež e, to, čo bude nadnesené v rámci konzultácií k tomuto nadchádzajúcemu e, návrhu. My sme na začiatku tohto roka uzavreli takú naozaj rozsiahlú konzultáciu e, k tomuto pripravovanému návrhu, v rámci ktorej sa k nám dostalo 100 reakcií alebo odpovedí. Na záver by som ešte chcela zdôrazniť, že e, tieto e, povinnosti podávania správ na základe týchto delegovaných aktov budú môcť finančné inštitúcie vykonávať iba v momente, keď EBA dopracuje technické štandardy, ktoré budú obsahovať konkrétne pokyny a vzory. Nuž a EBA očakáva, že tieto technické normy komisie, komisii pardon, predloží do 30. júna tohto roka. V pláne je zverejnenie oboch týchto aktov naraz a uplatňovanie týchto delegovaných aktov bude 6 mesiacov po tom, čo nadobudnú účinnosť obidva tieto akty. Ďakujem veľmi pekne za slovo a teším sa na diskusiu. Ďakujeme pekne. Slovo má teraz pán Urbaj. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Najskôr chcem poďakovať za pozvanie. Naozaj som rád, že Európsky parlament kladie takýto dôraz na tieto delegované akty, ktoré sú značne technickej povahy, avšak sú veľmi dôležité pre uplatňovanie efektívnej kontroly. Myslím si, že v tom dokumente už máme dosť dobrý prehľad celej situácie vo vzťahu k obom týmto delegovaným aktom, najmä pokiaľ ide o vykonávanie štandardizovaného eh, prístupu vo vzťahu k SAKA a taktiež pokiaľ ide o samotnú konzultáciu. Myslím si, že ten delegovaný akt, ktorý sa týkal trhových e, rizík, to Natália myslím si dosť dobre pokryla. E, Odznel myslím všetko podstatné. Čo sa týka tých noriem saka. Myslím si, že toto sme teraz dopracovali. Mali sme taký 6 alebo takú 6 mesačnú lehotu, bola dosť ambiciozná, ale koncom roka sa nám podarilo komisii predložiť e, potrebné informácie na základe pôvodných konzultácií sa vypracoval určitý návrh, ktorý obsahoval množstvo pragmatických riešení e, pre jednotlivé transakcie. A predovšetkým sa tam hovorilo o zápornej alebo negatívnej úrokovej sadzbe. Toto sú veci, ktoré sa dosť e, ťažko podchytávajú. Rada, rád by som teraz zdôraznil v rámci tohto nášho prístupu, že sme sa teda snažili byť v súlade s bazilejskými normami. To už je taký dosť uh, rozumný a pragmatický prístup, aj pokiaľ ide o tieto záporné úrokové sadzby. Myslím, že sme navyše sa naozaj snažili zdôrazňovať potrebu prioritizácie práce uh, Myslím si, že sa to pretavilo aj do tej cestovnej mapy, ktorú sme v tejto veci predložili a pripravili. No už potom druhá vec, pokiaľ ide o e, tých, ktorí sa ocitávajú v takejto rizikovej e, situácii, na teraz tam prebiehajú konzultácie, ktoré sa ukončia v stredu, aktualizácia aj tých opatrení, ktoré máme v článku 72 CR5 tam sa snažíme pripraviť e, nový návrh tak, e, alebo na základe toho mandátu, ktorý sme dostali. Potom tu máme zo pár takých kritérií, ktoré už existovali v RTS, teraz ich už máme priamo v smernici a ide v podstate tým pádom iba o takú aktualizáciu toho pôvodného znenia. Navyše je tiež dôležité uvedomiť si, že keďže sme sa rozhodli e, prejsť k tomuto novému prístupu, tak teraz sú to tie národné orgány CRD5, ktoré budú musieť v roku 2020 toto transponovať do vnútroštátneho práva. Radi by sme ešte zdôraznili, že sú tu určité prepojenia e, FTR a RTD. E, myslím si, že sú tam určité body, ktoré treba ešte vyriešiť, aby sme tam nemali úplný nesúlad medzi jednotlivými textmi. Toto sme sa ale snažili ošetrovať, keď sme pracovali na textoch. Uh, myslím si, že ten mandát na teraz je dosť jasný. Uh, ide tam o vypracovanie nového súboru definícií, ktoré sa predovšetkým týkajú zodpovednosti riadenia a taktiež uh, podnikových rizík, ide tiež o to, ako znížiť e, dopad takýchto rizik. Navyše sme sa snažili uh, uchovať ten pôvodný prístup, ktorý sme mali ešte v RTS od roku 2014 a taktiež sme sa snažili aktualizovať uh, veci vo vzťahu k rôznym iným témam, napríklad uh, to IT riziko, ktoré je čoraz väčšie, takže pokiaľ ide o IT a bezpečnosť tejto oblasti. Toto sú tiež veci, ktorým sa venujeme. Snažili sme sa to teda na dnes v rámci konzultácií a prípravných prác. už a potom posledná vec, pokiaľ ide o požiadavky na odmeny, toto tiež sa vyskytuje a uplatňuje sa to na všetky inštitúcie bez ohľadu na ich veľkosť. My sme si vedomi toho, že sme už dostali dosť značné množstvo žiadostí pre tie menšie e, podniky, aby tam tá, ten proces identifikácie bol zjednodušený. E, aj e, bol k tomu vypracovaný aj taký dokument z konzultácií, ako teda pristúpiť e, k tejto situácii ak, avšak nie je úplne možné v rámci týchto, tohto technického prístupu všetko toto zohľadniť, ale snažíme sa pozrieť a nájsť tie spôsoby, ako toto zahrnúť a zohľadniť čo, v čo najväčšej možnej miere. Ďakujem pekne. Thank you very much. Now we have our list. Ďakujem pekne. A teraz kolegovia, ktorí sa prihlásili do rozprávy. Danuta Hubner, EPP. Ďakujem. Hovorím v mene Otmara Karasu, ktorý je spravodajcom našej skupiny e, pre tejto záležitosť a tenevým spravodajcom nemohol e, sa osobne zúčastniť. Požiadal ma, aby som e, sa v jeho mene vyredil trombodom a položil 6 otázok. Zdôrazne význam zdokonalenia mechanizmu posúdenia Teraz je tu žiadosť o to, aby EBA mm, informovala všetky tri inštitúcie, aby mm, sa e, obdobie e, posúdenia e, predlžilo z jedného na tri mesiace. Pán Karas by chcel mať zastupcov komisie a EBA aby sme e, mohli e, vykonať e, svoju kontrolnú funkciu. Konštatuje, že vidí určitý pokrok, ale sú tu aj otvorené otázky a určité meškanie, odkedy sme to naposledy kontrolovali pred, v roku 2018, jednak delegovaný akt pre trhové rizika. Domnievá sa, že tento delegovaný akt je neobvyklý, pretože nie len e, že mm, doplňa, ale prepisuje CR. Samozrejme, bazilejské e, štandardy prišli príliš neskoro, aby sa dostali do e, prvej úrovne kapitálovej premernosti. A v tejto súvislosti sa pýta, vzhľadom na to, že článok 3 125 e, nespadá do posúdenia, či komisia sa domnieva, že náhodou nebude problém e, v súvislosti s zavedením nových korelačných e, ukazovateľov a či nebude potrebné určité korrigendum a z akých dôvodov EBA zmenilo e, datum e, na podávanie žiadnosť e, na 31. marca namiesto toho, aby to nebolo v decembri 2020, tak ako sa teraz upravuje v delegovanom akte. Druhá záležitosť týka sa di, definitívneho návrhu mapovania rizikových kategórií či Komisie e, urobí delega- e, konzultácii, než schváli delegovaný akt, alebo sa domnievá, že konzultácie EBA postačili. Druhá otázka, či by Komisie nemohla spresniť, do akej miery a v akých oblastiach sa odkloní od e, záverečného návrhu EBA. A posledná záležitosť, návrh textu ohľadom manažerskej zodpovednosti kontrolnej funkcii. Prvá otázka, či by EBA nemohlo spresniť Myslím si, že to ste urobili, ale považujem za potrebné to predčítať, či bude zohľadňovať princíp proporcionality, aby sa e, e, malé e, a nezložité inštitúcie sa vyhli administratívnej záťaže a či je správne, že komisia potvrdila požiadavku BA, aby sa lehota predlžila do júna 2020. Ďakujem veľmi pekne. Domnívam sa, že bolo rozumné najprv si vypočuť otázky. Pán Fernández, S a D. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si nemyslím, že sa odkloním e, od, veľmi od toho, čo e, napísal pán Karas, alebo povedala Dan, Dan, e, Danuta Hubner. Odbory parlamentu si všimli, že delegované akty v zmysle príslušného článku CRR hovoria o možnosti rozšírenia zodpovednosti e, e, druhej úrovne. A to bude e, ovplyvňovať kompetencie parlamentu v oblasti kolegislatívnej činnosti, pokiaľ ide o zmeny naredenia na prvej úrovni. A tu sa stotožňujem s otázkou Danuty a Otmara. Chcem sa opýtať komisie, či je naozaj dobré rozšíriť rozsah pôsobnosti, alebo um, bolo by lepšie to nerobiť. Takisto pri e, e, e revidovaní e, kapitálovej primernosti v zmysle odporučení Bazilejského výboru. Chcel by som sa opýtať komisie, ako to skutočne e, ovplyvní delegované akty vo vzťahu k kapitálovej prímernosti a ako to ovplyvní ďalšie návrhy počas nasledujúcich mesiacov? Billy Gallagher, Renew. Ďakujem, pani predsednička. I hneď od začiatku chcem povedať, že kolegyňa Karagan je tieňovou spravodajkyňou, chce sa ospravedlniť, nemohla prísť. E, revidovaný rámec eh, prehodnotenia obchodnej knihy sa zverejnil v januári, ale ne, ne, nestihol sa dostať do dohody o eh, bankovom baričku. Delegovaný eh, akt o trhových rizikách je dôležitý, nahradzuje súčasné znenie prvej úrovne. Počas finančnej krízy regulačný rámec nebol jednoznačný, a dokonca stimuloval banky, aby e, sa rozhodovali medzi bankovou evidenciou a obchodnou evidenciou podľa toho, ako to ovplyvňovala ich kapitál. Napriek tomu, že predchádzajúce e, e, revízie zahrňala určité alternatívy, domnievam sa, že delegovaný akt o trhových rizikách je prvým krokom v správnom smere nezavadza povinné e, normy, ale požaduje e, väčšie výkazníctvo. Predpokladá sa, že v júni e, tohto roku sa predložia najnovšie návrhy. Jedna otázka. Delegovaný akt komisie konkrétne hovorí o tom, že nemôže zahrnúť zavedenie nových korporačných hodnot pre faktory kreditného rizika. Čo by bolo najlepšie urobiť, aby sa to zrealizovalo s tým, aby C, CR a CRD e, pri ich revízii e, zahrnuli odporúčanie e, Bezorejského výboru. Podporujem tento delegovaný Nevidím dôvody na zamietnutie, pokiaľ ide o ďalšie to je RTS na, pre matovanie a RTS pre manažerskú zodpovednosť. Chceli by sme najprv vidieť e, finálne znenie delegovaných aktov a až potom sa k tomu vyjadrime. Ďakujem. Máme ešte niekoľko členov, ktorí sa nedostavili. Kolega Fernández, chcete sa opätovne vyjadriť? Takže títo tri otázky. Ďakujem. Áno, slovo má komisia. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Začnem všeobecnou otázkou, pokiaľ ide o pridelenie e, e, poskytnutie právomoci. Naozaj e, je to neobvyklý delegovaný akt a, a, a e, e, zákonodarca e, sa rozhodol, že požiada komisiu, aby E, upravila nie e, najvýznamnejší prvky e, základného aktu a kolegislatívci poskytli komisii lehotu na prijatie delegovaného aktu do konca minulého roku. Týmto, tým, že sa delegovaný akt schválil, podľa mňa nie nejdeme nad rámec našej kompetencii, právomoci, e, nášho mandátu, ale naopak plníme ten mandát, ktorý sme dostali zo strany spolu zakonodarcu. A e, vidíme e, dôsledky e, obmedzení tohto mandátu, vidíme to na základe položených otázkach ohľadom korelácií od tom, ako stanoviť nové hodnoty eh, pre korelácii v článku 325 EI, eh, e to bola nová záležitosť. Naozaj eh, bolo by užitočné, keby sme mohli stanovať takéto korelácie, ale keď sme posúdili túto problematiku, napriek tomu, že z technického hľadiska by sme to mohli urobiť. Boli sme veľmi opatrní, aby sme nižli nad rámec mandátu a práve preto v tomto delegovanom akte nevidíme nič ohľadom korelácií. Vyvstáva otázku, otázka, keďže komisia nemala mandát na to, aby konala, a je to eh, relevantná otázka, ako to eh, budeme robiť v praxi. Samozrejme, toto budeme riešiť v súvislosti s CRR 3. Budeme e, e, to e, riešiť formou legislatívneho návrhu a medzi tým, pokiaľ ide špecifické korelačné indexy, Domnievame sa, že banky budú môcť pokračovať vo svojej práci na základe rozhodnutia alebo schválenia dozorného orgánu to sa bude riešiť individuálne, spoločne s národným e, dozorným orgánom. Nemohli sme však e, v tejto veci konať, pretože v opačnom prípade by sme e, išli nad rámec mandátu a konkrétne požiadavky spolu zákonodarcu. Ďakujem veľmi pekne. Uh, sorry, there was a... Prepačte, bolo, ospravedlňujem sa, bola ešte ďalšia otázka ohľadom analýzy vplyvu delegovaného aktu na požiadavky e, e, kapitálovej primeranosti. Nám sa nepodarilo e, urobiť hodnotenie vplyvov, pretože v opačnom prípade by sme, pokiaľ by sme tak robili, nesplnili by sme lehotu, mohli by sme požadovať technické poradenstvo a to by sme nestihli urobiť e, do šiestich mesiacov. V súčasnosti posudzujeme e, vplyvy e, vplyvy na základné prehodnotenie obchodnej knihy, aby sme pripravili legislatívny návrh vo vzťahu k CRR 3. Tam budeme mať všetky odpovede, všetky analýzy a uvidíme, aké e, strategické možnosti to nám poskytne a e, čo navrhneme spolu s e, zákonodárcovi. Toto urobíme na základe plnohodnotného hodnotenia vplyvov a to bude, tu budeme vychádzať z technického hodnotenia EBA a predtým sa urobilo takisto hodnotenie vplyvov. Vychádzali sme aj z reakcií, ktoré sme dostali v rámci rozšírených verejných konzultácií. Takže hodnotenie vplyvov sa pripravuje a bude e, sprevádzať legislatívny návrh CRR3. Ďakujem. A my vám veľmi pekne ďakujeme. A teraz slovo má EBA. E, boli tu dve otázky pre mňa. Jedna z nich súvisela s, e, s požiadavkami na výkazníctvo 31. marca 2001 ani v septembri 2020. Tak to vidíme. Toto je pragmatické rozhodnutie. Po, po predložení RTS e, e, k júnu a po plánovanom e, schválení po troch mesiacoch komisie, komisiou toto odvetie sa nestihne pripraviť na delegovaný akt a preto sme e, požiadali ďalších 6 mesiacov na prípravu na implementáciu a to je ešte kratšie obdobie, než robíme e, bežne, keď rátame s tým, že odvetie bude mať 12 mesiacov na prípravu na nové výkazníctvo. Snažíme sa to urobiť maximálne rýchlo, ale bolo by spravodlivé, aby aj celé odvetvie sa pripravilo na nové požiadavky v oblasti výkazníctva čo sa týka požiadaviek e, e, z hľadiska proporcionality, myslím si, že som sa stručne tohto dotkol v RTS o e, manažerstve. Plánujeme povedať o tom, ako zapracujeme princíp proporcionality pre menšie banky. Mohli, mohli by sme stanoviť obmedzené množstvo kritérií, ktoré by sa uh, vzťahovalo na menšie protistrany. Ale nemôžeme úplne sa vzdať takýchto požiadavek, to by nebolo možné. To sa musí riešiť na prvej úrovni. Ďakujem pekne. Aj my vám veľmi pekne ďakujeme. Nemáme e, tu nikoho ďalšieho, kto by sa hlásilo slovo alebo chcel položiť otázku, takže na dnes môžeme uzatvoriť schôdzu. Zajtra budeme pokračovať O, 11. Áno, ďakujem veľmi pekne.